prípade neplnenia tohto práva. No a taktiež musíme dodávať potrebné prostriedky Európskej e, službe pre vonkajšiu činnosť, pretože Európska únia musí e, postúpať koherentnejšie, ale Našim cieľom je aj konsolidácia boj, e, mieru na svete, boj proti klimatickým zmenám, ďalej rozvojové pomoc a humanitárna pomoc. Taktiež treba podporiť posilneš Európsky parlament, ktorý tu zastupuje 500 miliónov európskych občanov a je to inštitúcia, ktorá má najväčšiu zodpovednosť. Sme nie len parlamentom, ktoré má rozpočtové a legislatívne právomoci, ale taktiež máme zodpovednosť e, za dohľad nad ostatnými inštitúciami, taktiež nad európskym rozpočtom nad európskou legislatívou. No a pri našej práci v rámci našich inštitúcií Nemôžeme používať falošný slogan, že sa dá robiť viac s menej prostriedkami. My nemôžeme ohroziť našu prácu tým, že by sme kratili rozpočty, ktoré sú určené na riadne fungovanie. A preto sa musíme usilovať v rámci rokovaní s radou a dúfame, že môžeme sa spolahnúť na radu a komisiu pri plnení tohto cieľa a nemali by sme nechávať tieto úlohy na poslednú chvíľu, kedy už nebude mať manevrovací priestor. Ďakujem. Ďakujeme. Vy ste boli na inej schôdzi, pani kolegyňa, takže sme e, prehodili rečníkov. Ste druhou spravodajkyňou a teraz zostávate slova. Ďakujem. Pani predsednička, áno, bola som na CCC, e, bol taktiež tam bolo zastúpené fínske predsedníctvo. Ospravedlňujem sa, že som prišla sem trochu neskôr. A chcela by som prejsť k otázke rozpočtu. Rozpočet na roku 2020, tam Európsky parlament má jasné ťažiskové body. Poprvé chceme, aby téma klímy e, išla ruka v ruke s jasnými opatreniami. Tento rozpočtový návrh sa e, zaoberá preto všetkým e, oblasťou modernej inovácie, moderného výskumu, nových technológií, aby sme zvládali výzvy, ktoré naďalej v súčasnosti nezvládame a zároveň chceme vytvárať e, nové pracovné pozície nového typu, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme neboli závislí od ostatných, aby sa veci vyvíjali tak, ako si to prajeme my zo sociálne politického environmentálneho pohľadu. Taktiež chceme dať mladým ľuďom istotu a podporu, ktorú potrebujú, a to na celom európskom kontinente, v celej Európskej únii. To znamená, chceme podporovať tých, ktorí žijú v krajinách, kde je nezamestnanosť mládež na úrovni 40 až 50 a chceme vyslať signál, že nie len, že na ďalej podporujeme iniciatívu pre zamestnanosť mládeže, ale že tam máme stanovené jasné ciele. Taktiež chceme podporovať výmenu mladých ľudí prostredníctvom, e, prostredníctvom programu Erasmus+. Taktiež tu máme e, listok na Európske železnice pre 18-ročný. Ale Taktiež chceme riešiť dôležité otázky. Napríklad e, chceme e, riešiť aspekty súvisiace e, s malými podnikmi alebo napríklad s výskumom pre porazenie rakoviny. My tu máme dôležité témy, o ktorých sa verejne hovorí, ale netreba zabúdať ani na tie témy, ktoré sú zásadné pre ľudí v Európskej únii a pre ďalší rozvoj našich členských štátov. Taktiež sú tam hlavne ťažiskové body e, v oblasti bezpečnosti. Bezpečnosť je pre ľudí, tak ako sme videli v posledných dvoch, troch týždňoch, je dôležitým signálom. Bezpečnosť e, nemôže podliehať konkrétnej e, finančnej situácii, Máme tu spoluprácu medzi Európskou úniou a jednotlivými členskými štátmi. Treba sa koordinovať, bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti. Chceme posilniť spoločnú ochranu vonkajších hraníc, no čo je pre mňa predovšetkým eh, dôležité. E- úrad EPPO by mal byť rozumne vybavený súčasné plány sú nedostačujúce z nášho pohľadu, takže je treba toto posilniť, pretože aby úrad Európskeho verejného prokurátora mal fungovať účinne, napríklad čo sa týka podvodov z DPH alebo boja proti podvodov z DPH, tak by mal mať tento úrad dispozícii dostatočné prostriedky, tak aby sme konečne zastavili danové uniky e, vo výške 50 až 100 miliard za rok, len čo sa týka DPH. A taktiež máme na programe keďže vy nás vyzývate k obozretnosti. Neviem, e, nakoľko bola rada obozretná, keď, ste, e, keď, keď tam boli veľké škrty, čo sa týka E, utečencov a migrantov, tak musíme dať dispozície dostatočné finančné prostriedky a to v rámci EÚ aj za jej hranicami. Rozvojová pomoc je taktiež dôležitým aspektom. Musíme dať ľuďom šancu na lepšiu budúcnosť a taktiež je treba poskytovať humanitárnu pomoc, pokiaľ bude potrebná. Keď sa pozrieme napríklad na situáciu v severnej Sýrii, tak vidíme, že je urgentné, aby sme prispeli e, podporou a k stabilizácii a tu nemáme k dispozícii potrebné e, prostriedky. Rozvojová pomoc to nie je len humanitárna pomoc, nie sú tam len humanitárne aspekty, ale týka sa to aj klimatických aspektov, environmentálnych aspektov a toho, aby ľudia vo svojej domovine mali aj určitú šancu na dobrú budúcnosť a na prežitie. Takže aj tuto je náš ťažiskový bod. Je treba sa chovať, e, pardon, zaoberať otázkou klímy, aby pretože ľudia, pokiaľ nebudú mať dobrú budúcnosť vo svojej domovine, tak tam nezostanú. Myslím si, že milé finské predsedníctvo, že by sme mali začať vážne rozprávať. Nede tu len o to, aby sme spolu pili kávu. Musíme mať riadnu diskusiu, výmenu názorov a ja sa chcem pripojiť tomu, čo povedala kolega Gardia Rubial. Prosím, konečne hovorte s nami o obsahových otázkach pretože nechceme, aby toto všetko začalo preberať až na e, posledný večer zmierovacieho konania, pretože to už nebude mať dostatočný priestor a čas na to, aby sme všetko riadne prebrali tak, ako si to zaslúžia, ako nás očakávajú európsky občania. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Teraz e, dostane slovo práve spomenutý zástupca fínskeho predsedníctva. Nech sa páči, pán minister Tilikainen. Ďakujem, pani predsedajúca vážení poslanci, vážený pán komisár Oettinger, vážení prítomní, je mi cťou vystúpiť dnes v rozprave Európskeho parlamentu o návrhu rozpočtu Európskej únie na rok 2020. Už sme mali priestor vymeniť si názory na túto významnú tému 18. septembra, keď som vám predstavil eh, stanovisko rady k návrhu rozpočtu pri tejto príležitosti som zdôraznil, že musíme vytvoriť rozpočet, ktorý e, bude predstavovať pridanú hodnotu z európskej úrovne a ktorý prinesie skutočne hmatateľné výsledky našim občanom, ale zároveň si musíme stanoviť priority, na čo sa chceme zamerať vo výdavkoch, tie oblasti, ktoré sú kľúčové na dosiahnutie našich hlavných spoločných cieľov. Teší ma, že môžem skonštatovať, že Európsky parlament a Rada sa zhodujú na zozname priority, čo sa týka rozpočtu na budúci rok. V srdci týchto priorít je rast, zamestnanosť a inovácie. Tiež, že je potrebné vysporiadať sa s výzov klimatických zmien, zamerať sa na kľúčové otázky migrácie, bezpečnosti a pomoc mladým ľuďom investovať do ich budúcnosti. V čom sa nezhodujeme, je to, čo by sa malo vnímať ako dostatočná miera financovania pre tieto dôležité prioritné oblasti. Ide o vyváženie rozpočtových priorít. Je pravda, že občania si veľmi cenia verejné statky, ktoré sú financované z rozpočtu EÚ, ale nemali by sme zabúdať, že títo istí občania sú aj daňoví poplatníci a oni chcú, aby rozpočtový orgán postupoval opatrne, celkovo keď naklada s výdavkami. V tomto kontexte e, môžem skonštatovať, že ak pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu by sa zapracovali do konečnej podoby rozpočtu na budúci rok, prinieslo by to 9,9% nárast e, platieb z hrubého národného dôchodku do rozpočtu v porovnaní s týmto rokom. Rada vždy vychádza z princípu opatrnosti a prísnej rozpočtovej disciplíny aj z internej, aj z medzinárodnej roviny pohľadu. Časy, v ktorých žijeme, sú zložité a nie je ľahké nájsť odpovede. Sme vystavení rôznymi výzvam klíma, ekonomická neistota, technologické zmeny. A preto rada chce, aby rozpočet na budúci rok bol reálny, realistický, ale aby tam boli dostatočné marže na vykrytie neočakávaných potrieb. Chcel by som však ešte raz zúrazniť, že podľa stanoviska rady rozpočet na rok 2020 a ten nárast o miliardu oproti roku 2019 je na takéto úrovni Vážna pani predsedajúca, vážni poslanci, teraz by som rád predniesol niekoľko predbežných eh, vyjadrení k pozňovacím návrhom, ktoré parlament eh, zajtra sa chystá odhlasovať k návrhu rozpočtu. Vo viacerých okrokoch Európsky parlament navrhuje výrazný nárast prostriedkov toho by malo navyše financovanie viacerých programov a projektov. Niektoré tieto návrhy nielen prekračujú rámec návrhu rozpočtu, ale prekračujú aj maximum stanovené vo viacročnom finančnom rámci. Mali by sme byť opatrní a ne utiekať sa k príliš vysokým úrovňam rozpočtu. My ako legislatívne orgány musíme zohľadniť skutočné potreby a absorčnú schopnosť a prijímať rozhodnutia, ktoré vychádzajú z reality. Tento rok celková medzera medzi našimi pozíciami je väčšia ako v predchádzajúcich rokoch. 4,2 miliardy eur v poviazených eh, prostriedkoch a 6 miliard eur v platbách. V každom prípade som presvedčený, že spoločnými silami budeme schopní prekonať eh, túto medzeru a dopracujeme sa k dohode o vyváženej podobe rozpočtu na budúci rok. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme, pán minister. Teraz dostáva, týmto by som chcela teda najskôr privítať medzi nami pána komisára a dávam mu hneď týto slovo. Vážená pani predsedajúca, poslanky, poslanci, vážený pán minister, vážený prítomný, chcel by som sa poďakovať obom spravodajkyniam eh, za vynaložené úsilie pani a aj pani Agardia Zabal Rubial. Chcem sa poďakovať e, tiež e, za kvalitnú prácu všetkých spolupracovníkov, ktorí sa podelili na týchto výsledkoch z jednotlivých politických skupín, z výborov a z rôznych iných oddelení, ktoré boli súčasťou vypracovania stanovísk. Priority na úrovni parlamentu, rady a komisie sú rovnaké. Poprvé, rast, teda zamestnanosť e, pracovné miesta, ďalej konkurencieschopnosť Európskej únie, posilnenie ochrany našej klímy, celkovo politika životného prostredia, ďalej podpora mladým ľuďom a tiež riadenie migrácie pri dodržení pravidel ľudskej dôstojnosti. Rozdielnosti sú e, najmä v tom, ako vysoko chceme finančne vybaviť tieto prioritné oblasti. Zatiaľ, čo parlament E, posunul e, o niečo nahor, teda o 2,7 miliardy e, eur. Pôvodný návrh komisie teda chce mať vyšší rozpočet dispozícií. Rada pri tom prostriedky na úrovni viazaných prostriedkov chce posunúť nadol o 1,5 miliardy eur. Vlastne tu prostredte sa cítim celkom dobre medzi týmito dvoma pozíciami čo sa týka eh, vyššej miery výdavkov alebo nižšej miery výdavkov, o tom sa môžeme porozprávať aj podrobnejšie v najbližších týždňoch v obecných rokovaniach v jednotlivých eh, oblastiach. Eh, my sme tu férovým zástupnom v rokovaniach medzi oboma rokova, rozpočtovými orgánmi. Ten rozdiel v podobe 4,2 miliardy oproti predchádzajúcim rokom je relatívne vysoký. To spôsobí ťažkosti v, po e, fáze rokovaní, v zmierovaní, ale môže sa stať, že v novembri aj vy, aj my budeme v ťažšej pozícii. V ešte ťažšej pozícii budeme, e, keď Británia odíde bez dohody z únie. Dnes sa to nezdá byť e, príliš pravdepodobné. Sme však pripravení. Ak by sa to však stalo, čo však nedúfame, že sa stane, teda ak by došlo k odchodu bez dohody alebo k predlženiu členstva, to by malo samozrejme za následok, že oslovíme priamo parlament aj spravodajkyne v tejto veci. Chcel by som uvítať ochotu pracovať na kompromisoch a tiež snažiť sa o spoluprácu. My sa budeme všemožne snažiť o to, aby ešte do polovice novembra ako Junkerová komisia sme dosiahli dohodu. To by bol pozitívny signál európskej schopnosti konať a rozhodovať. Ktoré sú teda tie najzložitejšie, najspornejšie témy? Parlament sa v niektorých programoch a opatreniach posúva dosť značný nad rámec pôvodného návrhu komisie. To je pochopiteľné u niektorých programov, ale predsa len e, je na mieste istá opatrnosť, pretože ak teraz úplne využijeme všetkých marže v priebehu najbližších rokov, bude výkon rozpočtu e, poznačený nedostatočnou flexibilitou na to, aby sme dokázali reagovať na nepredvídateľné udalosti, dajme tomu nové migračné úlohy, aby sme na to dokázali primerane finančne reagovať marže, ktoré sú navrhnuté, by sa dali ešte upraviť, ale úplne ich už teraz vyčerpať, to by spôsobilo, že neby sme, by sme neboli schopní reagovať na akutné potreby v rozpočte. Rada a myslím, že to je položené aj dobrými argumentami, prostriedky na programy ako napríklad Horizon 2020, ďalej Connecting Europe Facility, nástroj Spájame Európu a tiež program COSME. Tu navrhla rada škrty ja chcem viesť z radou rokovania o tom, či tieto tri programy práve teraz, keď e, dochádza k spomaleniu európskej ekonomiky, keď viacero členských štátov hospodársky stagnuje, keď e, chceme, teda keď vidíme, že, e, po, že klesáme, zaostávame v inováciách za USA napríklad a ďalej vývoj v digitálnej dobe si vyžaduje o mnoho väčšie nasadenie z európskej úrovne, či škrty v tejto oblasti sú naozaj na mieste. Teda to sa týka výskumu, infraštruktúry a tiež podpory malým a stredným podnikom. Podľa mňa na týchto miestach nie sú vhodné škrty. Tie navrhované navýšenia preskúmame, zanalizujeme a potom sa vyjadríme, keď budeme mať dojem, že tie eh, navýšené rozpočtové prostriedky nemajú príliš veľký zmysel a skôr e, sú e, zrealizovateľné iba teoreticky a nie prakticky. Ďalšou citlivou oblasťou môže byť uplatnenie článku 15 odseku 3 rozpočtového poriadku. Spomíname si ste všetci, ešte v minulom volebnom období sme v priebehu rozpočtových rokovaní počas zmierovania, keď komisia predložila návrh zrealizovať niektoré žiadosti o navýšenie rozpočtu, ktoré predložil parlament, eh, teda aby sa to vykonalo vo forme presunu prostriedkov v oblasti výskumu. Rada bola vtedy prekvapená, to je pravda, bolo to prekvapivé. Od mája teraz už navrhujeme takéto kroky ja z národnej aj regionálnej rozpočtovej politiky eh, z mnohoročných skúseností viem, že nástroje na prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku do ďalšieho roku prebieha teda nevyužité prostriedky z minulosti, aby sa využili na rozumné opatrenia do budúcna. Ja teda poznám tieto procesy a dá sa to v rozpočtovom poriadku, sa to uznáva tiež ako priateľný nástroj a tiež na to existuje právny základ e, odobrený parlamentom a radou pred niekoľkými rokmi. A chcem týmto poprosiť radu, aby sme sa mohli síce baviť o výške prostriedkov, ale nie, aby sa úplne zamietol tento nástroj. Myslím, že to by nebolo vhodným krokom. A dosť by to značne stiažilo pozíciu v rokovaniach. Parlament navrhuje v oblasti podpory zamestnanosti mladých ľudí výrazne navýšenie o 63 miliónov. To preskúmame. E, už teraz však vieme skonštatovať, že opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí prebiehajú hladko Máme dostatočné skúsenosti, úspechy v tejto oblasti, ale napriek tomu si myslím, že táto suma nezodpovedá tej reálnej potrebe. Skôr je e, nasadená príliš vysoko. A v priebehu rokovaní to aj doložíme konkrétnymi faktami podľa jednotlivých členských štátov. Ďalej riadenie migrácie, to je ďalšia sporná téma. Tu je treba zaistiť, aby komisia mala financovanie pre opatrenia, ktoré musia sa týkať ochrany vonkajších hraníc, eh, a ktoré sú naliehovo potrebné. Akékoľvek eh, obmedzenie nášho konania do budúcna nebude konštruktívne práve v týchto dňoch dochádza k ťažkým situáciám v Turecku, v Severnej Sýrii a to dokazuje, že Európska únia aj prostredníctvom rozpočtu dokáže eh, reagovať a mala by reagovať relatívne rýchlo aj v takýchto situáciách. E, ďalším stredom na pozornosti bude pomoc Turecku. V kontexte migrácie všetci sa predpokladám zhodujeme na tom, že to, čo vidíme z hľadiska vládnej politiky Ankary, alebo čo vidíme v retorike tureckého prezidenta, že to vnímame kriticky. A preto by som rád e, opätovne predložil návrh, aby sme prednávali projekty a tiež aj financovanie ktoré sú v súlade s európskymi hodnotami, tak aby sa tým podporovala občianská spoločnosť, mimovládne organizácie, ďalej demokracia a právny štát, ktoré sú v tomto smere prínosné. Bolo by vhodné teda zamerať sa na tie programy, ktoré sú e, našim spoločným záujmom, aby sme týmto pomohli ľuďom v Turecku, nie vláde, pokiaľ je to teda ešte možné, aby sme im aj finančne takto v najbližších rokoch mohli pomôcť. Len o to ide. Malo by to byť strategickým záujmom Európskej únie. A aj tu, ak si stanovíme vysoké rezervy, to bude znamenať, že aktivácia teda o čo väčšie budú rezervy, o to jednoduchšia bude ich aktivácia. Okrem toho, Návrh opravného rozpočtu k návrhu rozpočtu na rok 2020 eh, tiež obsahuje návrh navýšenia záväzkov o 16,4 milióna a zoškrtanie platieb o 5,4 milióna. Okrem toho ide o to, že chceme vytvoriť eh, taktiež dostatočné krytie pre výdavky sektora polospodárstva, aby sme dokázali reagovať na vývoj na trhu, ale aj na nové legislatívne návrhy v sektore polospodárstva. Okrem toho je treba prispôsobiť sa novým potrebám oblasti inovácií, taktiež čo sa týka celého plánu v Európskom parlamente, e, tiež e, je treba dostatočne vykryť e, potreby ESVČ a potreby agentúry EULISA. Kolegyne, kolegovia, vážený pán zástupca rady, vážení poslanci, práve v tejto situácii keď je na spadnutie odchod Británie v posledných týždňoch Junckerovej komisie v novom parlamente. Myslím, že by bolo vynikajúcim signálom, keby sme dokázali relatívne rýchlo sa stretnúť za rokovacím stolom a v polovici novembra sa dopracovať k dohode o rozpočte na budúci rok. To bude si vyžadovať ochotu príjmať kompromisy zo všetkých strán to sa týka aj komisie a o to vás môžem ubezpečiť, ale bude to vyžadovať aj ochotu spolupracovať od rady a od parlamentu. Rokovania by som veľmi rád prenechal kolegovi Hánovi, ale keďže sa odkladá nástup novej komisie, ešte budem musieť ísť viesť nejaký čas ja. Ďakujeme, pán komisár. Teraz za výbory najskôr pán Gáler za výbor pre zahraničné záležitosti, ale práve teraz ho nevidím, jedine, že by sedel na inom mieste. Ak sa ne, nájde, tak potom pani Van Bremt za výbor pre medzinárodný obchod. Minútu majú rečníci za výbory a budem trošku prísnejšia od teraz, čo sa týka rečníckého času. Ďakujem. Keď ide o medzinárodný obchod, tak e, uplatňovanie obchodných dohod je kľúčové a hlavne pri e, kapitole udržateľného rozvoja. Bez dotatočných zdrojov na dosahovanie cieľov a plnenia záväzkov ostaneme iba pri slovách a to určite nie je to, o čo nám ako parlamentu ide. Keď ideme Ide o záväzky, napríklad e, boj proti práci detí, sloboda združovania, boj proti klimatickým zmenám a ľudské práva a rovnosť e, ale ide aj o to pravidelne e, uskutočňovať vyhodnotenia dopadu. A tu aj občianská spoločnosť je zásadná pri realizácii týchto kapitol. Treba jej pomáhať. A ešte za náš výbor môžem povedať, že v čase multilateralizmu a e, útokov na VTO my musíme naozaj spraviť preto, všetko preto, aby sme to posilnili tento multilaterálny rozmer a VTO tu zohráva kľúčovú úlohu. Preto výbor lutuje, že e, e, návrhy za INTA v tejto oblasti neboli zapracované Ďakujem za pozornosť. Teraz eh, za výbor pre kontrolu rozpočtu pani Kretu. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, rozpočet na rok 2020 je posledným v súčasnom finančnom rámci Ide o prechodný e, rozpočet, ale aj o rozpočet kontinuitu. A hlavným cieľom je zjavne pokračovať v rozbehnutých programoch a e, vytvoriť rámec pre nové programy, teda tie, ktoré by sa mali začať uplatňovať od roku 2021. Čo sa týka e, stanoviska nášho výboru, my sme predložili niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov napríklad pri operatívnych výdavkoch, e, e, potom e, miera čerpania prostriedkov, národné programy, štrukturálne fondy a taktiež prostriedky pre úrad Európskeho prokurátora. Možno, že by som potrebovala trošku viac času na to, aby som sa poďakovala komisárovi za spoluprácu hlavne v kontexte výročného finančného rámca a aj vypracovania e, toho budúceho na roky 2021 až 2027. Je tu žiaľ istá e, zablokovaná situácia, čo ohrozuje napríklad aj Erasmus+, okrem iných a e, apelujem aj na fínske predsedníctvo, aby sa naozaj snažili pri tomto rozpočte, ktorým sa zaoberáme od mája. Ďakujem za zhovievavosť. Ďakujem teraz za hospodársky a menový výbor pán Murešan. Thank you very much, Madam President. Ďakujem, vážený prítomný. Vítajte na, Európskom, na pôde Európskeho parlamentu a je tu posledný rok viacročného finančného rámca, rok 2020, takže rozpočet musí obsahovať dosť zdrojov na to, aby EÚ mohla naozaj byť prospešná pre všetkých príjimateľov. Nemôžeme im e, vyslať e, lepší signál. Určite by nebolo dobre, keby sme neboli schopní platiť faktúry a potom ide aj o e, účasť na voľbách, ide voličom hlavne o bezpečnosť a pracovné miesta, podporu po, očakávajú študenti, polnohospodári mesta, obce, všetkým musíme načúvať. Takže ja tu hovorím v mene nášho výboru. A môžem povedať, že očakávame tri veci. Poprvé dostatok prostriedkov pre investície do európskeho hospodárstva, potom e, završenie únie kapitálových trhov a završenie menovej E, hospodárskej únie a preto najdôležitejšie pre nás sú e, prostriedky pre EFSI, tento Junckerov plán a nerozumiem, prečo rada e, navrhuje škrty je to pritom úspešný projekt, ktorý my ako Európsky parlament obhajujeme, preto naozaj musím povedať otvorene, že nebudeme hlasovať za rozpočet, ak sa zoškrtá Junckerov plán, čiže EFSI.

ak máme problém s nezamestnanosťou v našich členských štátoch nezamestnanosťou mladých nesmieme to riešiť len tým že sa vytvorí nejaký fond do ktorého budeme teraz ľadovať eh, permanentne peniaze ale musíme sa sústrediť na to aby sme začali odstraňovať príčiny eh, nezamestnanosti mladých eh, v jednotlivých členských štátoch. tiež by sme mali viacej začať používať dáta lebo ak sa pri eurofondových projektoch pri rekvalifikačných napríklad tristo ľudí zúčastní na nejakom rýchlokvasnom

Vážený pán minister, vážený pán komisár, Určite vám neuniklo, že EÚ sa zaviazala, že vyloží 20 svojho rozpočtu pre klímu pred mnohými rokmi, ale neplníme tento záväzok a rozpočet, ktorý navrhujete, nie je nejakou výnimkou. Treba viacero miliard na to, aby sme ten cieľ dosiahli. Stále sa hovorí, že treba naliehavo bojovať proti klimatickým zmenám. Mladí sú v uliciach, ale ten návrh rozpočtu z vašej strany neplní ani ten záväzok spred mnohých rokov a preto Európsky parlament

žiada 2 miliardy naviac na boj proti klimatickým zmenám v rámci tohto rozpočtu, tak aby sme sa čo najviac priblížili k tomu záväzku nášmu. 2 miliardy eur na pol miliardy e, Európanov, 4 eur na Európana. Keď sa pozrieme na to, ako sa mobilizuje mladý, ako je to naliehavá otázka, naozaj by som e, bol sklamaný, keby ani e, rada, ani komisia si náš hlas nevypočula a kedy by sme museli bojovať za tieto 2 miliardy miliardy naviac, čo by malo byť automatické v súčasnom kontexte. Ďakujem pekne. Teraz za výbor pre priemysel, výskum a energetiku pani Valean. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ako predsednička nášho výboru chcem vyjadriť podporu pre kompromisný balík. Tam sú mnohé priority, ktoré sme my e, presadzovali ako výbor. To je posledný rozpočet e, viacročného finančného rámca. Ide o tom maximalizovať prostriedky pre Ehm, výskum, digitalizáciu, malé a stredné podniky. Okrem iného ide o to vytvoriť ambiciozný rámec aj preto budúce viacročné obdobie. Ehm, som e, rada, že sme boli podporení, pretože je jasné, že ak chceme úspech, tak potrebujeme výskumné e, projekty, ktoré budú dotované. Máme tu Horizont 2020, Kosme Máme aj nástroj flexibility, kde boli e, presunuté nevyužité prostriedky a z nich musíme vytlocť, tak povediať, to najlepšie. A potom nástroj na prepájanie Európy, to je veľmi úspešný program, potrebný pre infraštruktúru a e, tiež sa tu e, osvečujú investície, je tu pridaná hodnota pre aj súkromné, aj verejné zdroje, takže mm, v tom treba pokračovať aj v tomto poslednom roku, ale aj budúcom. Ďakujem pekne za e, výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov kolegyňa Hán. Ja ako spravodajkyňa sa teším, že e, rozpočtový výbor podporil naše návrhy na rok 2020. Vnútorný trh je totiž to jadrom EÚ Všetci ťažíme ako spotrebitelia z toho, keď sú tu spolahlivé spoločné normy. A platí to hlavne pre malé a stredné podniky, pre ktoré vnútorný trh je zárukou e, úspechu. A preto ho treba e, ďalej budovať, odstraňovať národné e, ochranárske prekážky e, a taktiež tie byrokratické prekážky, ktoré bránia voľnému pohybu kapitálov, tovarov a služieb. Musíme naozaj aj intenzívne investovať do digitálnej budúcnosti. Digitálny vnútorný trh by nemal byť iba výrazom, ale aj realitou. Investície totižto do vnútorného trhu sú investíciami do budúcnosti EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz za výbor pre dopravu a turizmus kolega Freund. Ďakujem pani predsedníčka. Možno, že na to niektorí zabudli, ale EÚ e podpísala Parížskú klimatickú dohodu a CO2 e, emisie stúpajú žiaľ naďalej a Myslím, že by to malo byť zohľadnené v rozpočte na rok 2020. Žiaľ, nie je tomu tak. A aká je alternatíva pre naftu, benzína kerozén. E, e, ale súčasný rozpočet na to nestačí a s navrhovanými škrtmi už vôbec nie. E, ak nechceme úplný kolaps dopravy, tak musíme úplne premyslieť našu dopravu v zmysle Parížskej dohody a teraz musíme teda investovať eh, a meniť eh, zákony. Naozaj potrebujeme osvedčené eh, postupy, lepšiu prímeskú dopravu, dobiacie stanice pre elektromobily. Okrem iného, žiaľ, málo sa to odzrkadluje v tomto návrhu rozpočtu a teda neboli zohľadnené naše návrhy. Žiaľ. Ďakujem pekne. Pre výbor e, pre polnohospodárstvo a rozvoj e, vidieka pán De Castro. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, nadchádzajúci rozpočet chce priniesť konkrétnu pridanú hodnotu a reagovať na očakávania Európanov E, my chceme naozaj spraviť veľa na to, aby sme všetky tieto ciele dosiahli. Má tu byť aj solidný základ pre budúcu generáciu programov. A tu určite treba spomenúť e, spoločnú polnohospodárskú politiku, tá zohrávala dôležitú úlohu pri európskej integrácie, takže žiadne škrty v tejto oblasti. S tým by sme nesúhlasili, naopak chceme, aby rozpočet podporoval potravinárske podniky a polnospodárov, ktorí sú prvými obeťami eh, odvetnými opatreniami obchodnými, ako to už spomenula eh, kolegyňa Heider. Takže potrebujeme všetku možnú podporu na eh, to, aby naše produkty prenikli aj na zahraničné trhy a teda musíme byť schopní e, čeliť tým vysokým clám, ktoré nám nanútili Američania. Ďakujem pekne teraz pre výbor pre rybolov pán Monterey de Aguiar. Ďakujem pekne, pán komisár, pani predsednička. Vieme za výbor pre rybolov, že čo sa týka budúceho rozpočtu tak aspekty týkajúce sa rybolovu by mali byť udržateľné. Máme spoločnú politiku rybolovu, ktorú je treba posilniť a preto potrebujeme dostatočujúce finančné prostriedky. A preto si myslíme, že je dôležité, aby bola dosiahnutá vyváženosť medzi environmentálnymi prioritami, životoschopnosťou sektoru a taktiež živobytím rybolovných spoločenstiev a potrebujeme mať účinnú politiku a tu môže mať len pokiaľ budeme mať dispozícii spolahlivé a solidné údaje. Je treba zlepšiť naše systémy, čo sa týka udržiavania údajov, taktiež výskumu a vyhodnocovania situácie v tomto sektore a taktiež musí byť súčasťou tohto všetkého dopad na životné prostredie a dopad na e, rybárov je tiež sa pozrieť na externý rozmer rybolovnej politiky a musíme mať k dispozícii aj na tieto účely dostačujúce prostriedky v roku 2020. Čo sa týka e, akvakultúry, myslíme si, že by bolo zásadné znižiť mieru dovozu e, rybolovných potrieb. Ďakujem. Teraz v mene výboru pre kultúru a vzdelávanie, kolegyňa Kama Ievet. Ďakujem, pani predsednička. Na konci tohto roka sa stretne rada v Luxemburgu a dosiahne závery ohľadom hospodárstva e, prosperity a ide tu o to, aby ľudia a ich prosperita, dobrý život boli centrom našej politiky, ale môže sa Mm, je treba tento aspekt e, zohľadniť e, vo všetkých e, sektoroch, vo všetkých politických oblastiach a k tomu patrí aj prístup k verejným službám a taktiež celoživotné vzdelávanie, prístup k vzdelávaniu. Vážená rada, pokiaľ schválite vo štvrtok tieto závery, tak môžete ukázať, nakoľko vám na tom záleží. Dajte človeka do stredu vašej politiky, buďte koherentní a čo sa týka plánovaných škrtov v tejto dôležitej oblasti, tak tie zrušte, e, umožnite nové investícii do človeka a do súdržnosti spoločnosti. Riadte sa stanoviskom parlamentu, viac peňazí pre Erasmus+, viac peňazí pre kreatívnu Európu a viac e, peňazí e, na program Európa pre občanov a občianky. Ďakujem. Ďakujem. Teraz v mene výboru LIBE kolegyňa Delbo Scorfield. Oui, merci. Ďakujem. Na výbore LIBE sme účinne pracovali konsenzuálne, jednotlivé politické skupiny aj tieňoví spravodajci sa naozaj snažili na to, aby stanovisko bolo vyvožené. Vyvážené, ďakujem, že ho zohľadnite. Takže naozaj sa pridržajme hlasovania na našom výbore aj tom rozpočtovom, hlavne čo sa týka záchranných akcií v stredozemi. Máme tu morálnu zodpovednosť aj humanitárnu pomoc teda osobám, e, ktorým hrozí utopenie a teda nenechať, aby nás nahradili mimovládne organizácie Takýto e, rozpočtový riadok by bol prvýkrát schválený v pléne, čiže členské krajiny tu musia konať zodpovedne, aby ľudia nezomierali v stredozemi. My to hovoríme už dlho od začiatku e, Takže naozaj myslím, že by to nemal byť problém podporiť, a, ale nemalo by to e, byť iba na pleciach členských krajín, e, cez ktoré prichádzajú migranti. Ide teda aj o spravodlivosť e, a teda spravodlivé rozdelenie tohto bremena medzi členskými krajinami. V mene výboru pre ústavné záležitosti bude hovoriť kolega Tajány. Ďakujem. Komisár Oettinger. Ďakujem, Günther, za prácu, ktorú si odviedol a za spoluprácu v posledných desiatich rokoch. My sme spokojní týmto krokom, pokusom komisie navýšiť investície a vždy zohľadňovať aj sami občanov. Čo sa týka rozpočtu 2020, tak tam sa nám nepačia plány rady. Čo sa týka škrtov, opäť tam robí, robia krok vzad a nepomôže nám to preklenúť vzdialenosť medzi inštitúciami a jej občanmi. Napríklad, čo sa týka financovania registra transparentnosti, Mohli by sme tak posilniť spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami. Musíme lepšie financovať aj programy, ktoré informujú občanov o tom, čo sa deje na európskej úrovni. Myslím si, že by bolo treba taktiež veľkoryso financovať konferenciu o budúcnosti Európy. Netýka sa to len Európskej komisie, týka sa to všetkých inštitúcií. Pokiaľ chceme byť odvážni, pokiaľ chceme, aby Európa hrala dôležitú politickú úlohu vo svete, tak táto konferencia musí byť úspešná. Ďakujem. A na záver v mene výboru FEM kolegyňa Fitzgerald. Ďakujem. Rada by som poďakovala spravodajkyňam za odvedenú prácu. Myslím si, že to bola veľmi intenzívna a zaujímavá práca. Počuli sme tu dôležité body aj v mene komisie a rady. Náš výbor možno niekedy trochu stereotypizovaný, ale radšej sa pozrime na otázku rodovej rovnosti, ako táto, tento aspekt môže byť zapracovaný do práce všetkých výborov, tak aby vždy bol braný do úvahy. Toto je posledný rok súčasného viacročno finančného rámca. Pripravujeme sa na tranzíciu k inkluzívnej Európe. Máme tam celožateľného rozvoja a agendu do roku 2030. Ako spravodajkyňa za výbor pre práva žien som podala pár pozmeňujúcich návrhov. Napríklad pilotný projekt ohľadom rodovej rodnosti by taktiež tam mal byť zahrnutý, pretože si myslím, že je veľmi dôležité sa pozrieť na všetky finančné nástroje cez rodovú cez rodové hľadisko. Myslím si, skutočne toto je veľmi dôležité. sa návrhy, ktoré sme predložili, sme odsúhlasili vo výbore FAM a zaoberajú sa dôležitými otázkami vo vzťahu k násiliu na ženách a predovšetkým, čo sa týka napríklad e, postavenia žien v IT sektore, pretože vieme, že tam je obrovský rozdiel medzi pohľaviami, ktorý musíme brať veľmi vážne. Takže by som vás chcela požiadať, aby sme sa pozreli opäť na niektoré tieto sa návrhy, aby tam mohli byť zapracované, pretože oni ukazujú, nakoľko vážne berieme rovnoprávnosť. Európsky parlament, komisia a rada sa musia zaoberať touto témou a musia sa ňou zaoberať aj naďalej. Ďakujem. Prechádzame k stanoviskám politických skupín. V mene EPP bude na úvod hovoriť kolega Fernández. Dve minúty máte. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám pár otázok pre radu. Radu, ktorá zoškrtala 1,5 miliardy eur z návrhu komisie. Horizont 2020, tam taktiež nastali škrty. Nemyslíte si, že E, taký, že výskumný program e, pre 2020 je dôležitý. Myslíte si, že čísla komisie neukazujú na to, že tam sú problémy s absorpciou, s čerpaním? Taktiež, čo sa týka zoškrtaného e, nástroja Spájame Európu, programu na integráciu a taktiež úspešného programu e, Plán Juncker pre finančné investície. Toto sú e, názory, ktoré my tu nechápeme. No a ešte otázka pre radu. Je tam 280 miliónov eur, ktoré neboli odsúhlasené pre oblasť výskumu. 15,3. Chcete, alebo je rada pripravená využiť túto rezervu. Tie peniaze, ktoré sa nevyužia, by sa potom mohli vynaložiť na oblasť výskumu o rok neskôr. Európsky rozpočet má skutočne obrovskú pridanú hodnotu, nie je veľký, ale je extrémne dôležitý. Všetci občania by mali vedieť, že je to len 7 e, nákladov na fungovanie 93% je financovaných z investícií. Toto je zásadná informácia všetky členské štáty, ktoré majú prospech e, e, z nášho rozpočtu, toto je pre nich dôležitá informácia, takže rada musí byť ochotná sa dohodnúť. No ale s tým stanoviskom, ktoré máte, sa mi zdá, že bude veľmi dôležité sa s nami, s parlamentom dohodnúť. Pretože potom poviete, dobre, potrebujeme tam väčšiu rezervu. No a ešte posledná otázka. Prečo potrebujete toľko rezerv? E, Myslíte, že prídu nejaké obrovské katastrofy s nedoziernými následkami? A teraz očakávam vaše odpovede na moje otázky. Dúfam, že rokovania budú vedené v dobrej viere. Ďakujem. V mene SAD bude hovoriť eh, kolega Lerotohu. Vážení priatelia, aké máme ambície pre Európu? Ak by sme e, mali veľké ambície, tak by sme mali aj vysoký rozpočet. Keď Kennedy e, hovorí, povedal, že mali by sme ísť na mesiac, tak sa jednoducho tak rozhodol, aj sa tak stalo a e, krát 15 sa zvýšil rozpočet pre NASA vzniklo veľa pracovných miest a Američania boli na mesiaci. Teraz nejde o to ísť na mesiac, ale zachrániť ľudstvo na Zemi, takže neviem, prečo nie sme pri rozpočne ambiciozni. E, hovoríme o novom zelenom díle, e, je to odvolávka na Rooseveltov New Deal, ale on mal na to aj vyčlenené prostriedky, vznikli milióny pracovných miest a keď prišiel k moci, tak sa strojnásobil e, rozpočet za 4 roky, rozpočet USA a potom o pár rokov zase zoštvornásobil rozpočet, pritom bol možno, že starý, ale v konečnom dôsledku sa rozpočet zvýšil 12-násobne. A žiadna katastrofa e, z toho nebola. Neviem, bol Roosevelt blázon, aj Kennedy. Zrujnovali oni svoju krajinu? Samozrejme, že nie. A spomíname na nich ako na vizionárov a odvážnych lídrov, takže na čo my čakáme v Európe? Mať skutočný rozpočet, to nie je tak zložité. Ja si e, pamätám na to, čo urobil Jacques Delors. E, myslím, že netreba, aby sa členské krajiny viac snažili ani občania. E, daň z príjmov, to pred pár rokmi bolo 45% a teraz je to menej ako 20%, tuším, kvôli konkurencii. Takže naozaj sú tu nové e, spôsoby, nemuselo by to mať ani dopad na malé a stredné podniky a mohli by sme mať oveľa viac prostriedkov na boj proti klimatickým zmenám a vytváraniu pracovných miest. Čiže my podporíme tento rozpočet ako sociálni demokrati. Je to veľmi dobrý kompromis. Ďakujem Monike, ďakujem aj Eider aj ostatným za to, že ste ho vyjednali. Budeme e, bojovať za to, aby rada schválila navýšenia, ale dúfam, že je to posledný krát, čo je to tak nízky rozpočet. My sa naozaj pokúsime ako socialisti a demokrati nájsť nové e, prostriedky tak, aby to bolo v službách ľudstva a celej planety. Ďakujem pekne. Zariňu tiež na dve minúty pani kolegyňa Arno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 platí, kto dostáva peniaze. Neberieme do úvahy vyhliadky a európsky rozpočet. Chceme vybudovať jednotný prosperujúci kontinent, ktorý bude rešpektovať životné prostredie. Je pravda, že východné krajiny eh, získavajú veľa európskych fondov, ale jednotný trh prináša aj čistým príjemcom veľa e, výhod, kapitálové toky a ďalšie e, výhody, nielen čisto rozpočtové položky, takže bolo by nefér hovoriť iba o prispievateľoch a e, príjemcoch. Bolo by to aj nebezpečné pre našu budúcnosť. Hovoríme o Spojenom kráľovstve, hovoríme o tom, že E, sú tu porazení a výťazí, ale naši lídry nehovoria o ekonomických výhodách, ktoré sú súčasťou jednotného trhu, objem súkromných tokov, obchodných tokov. Neberieme do úvahy e, globálny pohľad, pohľad z vtáčej perspektívy. A ide o to, čo ľudia ponúkajú, nie to len to, čo dostávajú. Chceme vyslať jasný signál, že chceme ambicioznejší rozpočet, chceme aby sme e, dodržali naše environmentálne záväzky. Chceme mať inštitúcie vybavené poriadnymi e, prostriedkami, napríklad EPPO. To zohráva úlohu v rozhodovaní. Európsky občania musia e, byť urozumení s týmito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 sme pripravení dať Európskej únii budúcnosť, konkrétne týmto rozpočtom, eh, napríklad pre mladých dospelých, ako je 26-ročná Grekyňa Vasily, ktorá po ukončení štúdia v Aténach eh, bola ohrozená nezamestnanosťou, ale vďaka tejto iniciatíve pre zamestnanosť mladých a ďalších, ďalším programom eh, pre teda, mladých bola lepšie pripravená trh práce. Takže 500 miliónov eur e, by sme mali dať viac k dispozícii na boj proti nezamestnanosti mladých a na ďalšie výmeny mladých ľudí. To je dôležitý signál. My zelení sa tiež tešíme, že sa nám podarilo získať 2,1 miliardy eur navyše na klímu a ekologické investície, pretože tieto prostriedky sú naliehavo potrebné napríklad v boji za čistý vzduch. Iba v Bulharsku napríklad viac než 2 milióny ľudí trpí zlým ovzduším, napríklad deti s problémami dýchacích ciest a práve preto je dôležité, aby sme začali konať a aby sme tu prijali rozpočet, ktorý bude zodpovedať požiadavkám našej doby. A túto uh, by sme mali aktívne um, konať aj pokiaľ ide o záchranu na mori. My sme to navrhovali a dúfame, že tento návrh zajtra bude schválený. My ako parlament sme pripravení a teraz je na rade, aby konečne ústupila e, od tejto blokády, aby ocho- bola ochotná spolu s nami investovať, pretože iba hovoriť o ochrane klímy, iba hovoriť o tom, že sa urobí niečo pre e, mladých, to nestačí. Pridáte sa k nám a bojujte spolu s nami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Za skupinu ID dostane slovo pani kolegyňa Laport. Pani predsednička, drahí kolegovia, 170,4 miliardy eur to je eh, rozpočet na rok 2020 eh, navrhnutý EPP a socialistami. Ako chcete zdôvodniť 3 eh, HDP oproti 2019 a zatiaľ čo miera rastu a takisto miera inflácie je 7 Ako chcete dodržať rozpočtové záväzky ak chcete už teraz predchádzať Brexitu, ktorý spôsobí, že nám bude chýbať 17 miliard eur v rozpočte, e, Zatiaľ nemáme žiadne odpovede a zatiaľ tu sú len zamienky e, k schváleniu európskeho rozpočtu. Táto e, inf- rozpočtová inflácia, takisto aj ten spôsob, ako sú finančné prostriedky vynakladané, všetko je tak kritizovateľné. Niekoľko príkladov, napríklad o e, pomoc e, Turecku na ochranu hraníc, ktoré sme už poslali, a takisto aj predstupová pomoc pre krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie, ako ESSBČ, má k dispozícii akúkoľvek diplomatickú legitimitu a takisto aj výdavky na komunikáciu. Eh, mali by sme byť presnejší, eh, ak chceme zabezpečiť, že každý migrant eh, v rámci Dublinského dohovoru bude môcť predložiť svoju žiadosť o azyl. A ak chceme tých 140 miliónov eur presunúť práve na tieto otázky, to je vec, ktorú, alebo prevod, ktorý, proti ktorému ste sa postavili. A vždy sú to vlastne tie národné záujmy, ktoré sú vždy na prvom mieste. Ďakujem. Ďakujem pekne. A za EKR dostane slovo kolega Žonca za minútu, na minútu 30. Žonca, panowie ministrovi, reprezentujem. Pani predsednička, ministri zastupujúci radu komisie pripravený rozpočet e, sa má snažiť e, tvoriť pracovné miesta a podnetiť e, hospodársky rast a podporovať súkromné investície. Rozpočet na 2020 rok má podporovať koheziu, aj poľnohospodárstvo, aj inklúziu a Návrh rozpočtu na rok 2020 eh, upravuje nástroje eh, pre eh, ochranu hraníc, vonkajších hraníc aj pre zvládanie migrácie a tiež zaklada nástroje na globálny, globálne riešenie takto problému v štátoch pôdu aj tranzitu. Bude sa to vykonávať v rámci rozpočtu únie mimo E, štátov EÚ a to v susedných štátoch e, my e, podporujeme takéto činnosti a my si myslíme, že toto je tiež dobrý rozpočet pre začatie nového viacročného finančného rámca. EKR si myslí, že hlasovanie a výsledky hlasovania v výbore boli dobré a ďaká e, nám sa nám podarilo zvýšiť e, prídelné prostriedky pre Connecting Europe Facility aj dopravu energiu aj pre Európu, aj zvýšenie prostriedkov na Erasmus a vďaka tomu môžeme podporiť tento rozpočet. Ako EKR eh, podporujeme eh, všetky eh, zvýšenia rozpočtených prostriedkov a tu na ide dobré miesto pre podporu poľnohospodárstva a chceli by sme len, aby tento rozpočet bol zostabilizovaný v čase, aby sme sa vyhli chybám, chybám z minulých rokov, kedy to spôsobovalo, že to nebolo stabilizované v čase, to spôsobovalo problémy u príjemcov. Ďakujem za Gue Engel. Dostane slovo pán kolega Papadimulis, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Tilikainen, pán Ettinger, Už e, veľakrát sme rozprávali o rozpočte na roku 2020, aj pred niekoľkými mesiacmi, e, kde bolo 53 e, poslancov, ktorí sa chceli vyjadriť tejto otázke na plenárnom zasadnutí. Ani jeden z týchto poslancov nebol za návrh rady, ktorá zredukovala tieto financie na dôležité programy. Toto je dôležitý signál pre komisiu. Není možné, aby sme znišovali financie na politiku, na koheznú politiku, na podporu zamestnancí mladých ľudí alebo pre technologickú obnovu alebo Horizon 2020 alebo na boj proti klimatickým zmenám. A dnes prišlo k pokroku. Škrty, ktoré navrhujete, tam eh, áno, podporili to tí, ktorí sú za Brexit a tí, ktorí sú z extrémnej pravice. Toto, s týmto ste spokojní? Čiže máme rozpočet, ktorý už je veľmi slabý, ktorý je veľmi zredukovaný, ktorý zvyšuje uh, nerovnosti a ktorý len poslúži na politickej úrovni tým, ktorí chcú, aby Európska únia zmizla. Naopak, ak chcete uh, priťahnúť tých mladých, ktorí oveľa viacej sa zúčastnili na európskych voľbách a ktorí chcú mať lepšiu Európiu s lepšími zamestnaneckými postami, chcú bojovať proti klimatickým zmenám, chcú za technologickú obnovu, sú za ochranu životného prostredia,